zverejnené. A teraz prichádzame k zmenám dnešného programu. A pokiaľ ide o pracovný program, e, podľa e, článku 137 bol rozdaný bola rozdaná konečná verzia programu a nedostal som k tomu nejaké zmeny. A tým e, sme odsúhlasili pracovný program. A teraz prichádzame k správe pána Marinesku, správa výročná správa Európskej investičnej banky.